Pred viac ako 60 rokmi začala tichá revolúcia, ktorá mala zmeniť celý náš svet. Na ruinách druhej svetovej vojny vznikol projekt, ktorému sa podarilo niečo jedinečné v dejinách ľudstva. Nepriatelia si podali ruky, stali sa priateľmi región, ktorý bol sužovaný hladom, sa stal najväčším vnútorným trhom sveta. Národy sa zbavili diktatúr a premenili sa na demokracie. Vybudovali sme najpokrokovejší sociálny model a najlepšiu zdravotnú starostlivosť, aká na svete existuje. Spoločne sa nám podarilo vybudovať európsky spoločenský model, ktorý nám umožňuje každým dňom žiť stále lepšie a lepšie. Je to model, ktorý nám zabezpečuje demokraciu, slobodu a solidaritu jedinečným spôsobom. A jedinečným spôsobom na toto všetko aj spája. Sme hrdí na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. A vedome obhaduje, obhajujeme to, odkiaľ pochádzame. Už nikdy viac vojnu. To sme si už povedali pred 60 rokmi. Muži a ženy, ktorí prežili dve svetové vojny, si to isté povedali. Ešte nevybledli obrazy krvavých obetí a zničených budov. A títo muži a ženy, vzhľadom na to, v akých podmienkach žili, prišli na takmer surrealistickú myšlienku. Aby sa vyhli a zabránili takej katastrofe, ako bola drocetová vojna, spustili ticho revolúciu. Nie budovať múry, ale búrať existujúce múry. Nie ponižiť a naveky zničiť nepriateľa, ale podať mu ruku a pomôcť mu vstať. Neodsúdiť naveky nepriateľov, ale a páchateľov, ale pomôcť im integrovať sa do spoločnosti. Nevytvárať hranice, ale otvárať to, čo sa dá. Zlepšovanie hospodárstiev a neuberanie sa cestou osamote, ale spoločne. Toto bol cieľ týchto mužov a žien s Európskym spoločenstvom pre uhlie a ocel. Presne pred 62 rokmi vznikla solidarita činu, ako povedal Robert Schumann. Vďaka tejto solidarite činu sme pochopili, čo je nevyhnutné tuto v Európe. Ak chceme v Európe prežiť a chceme spolunažívať, a spoločne konať, tak všetko musíme robiť spolu. Naše záujmy sa už nedajú oddeliť od záujmov našich susedov. O samote sme slabí, ale spolu sme silní. Toto všetko sú názory, ktoré v dejinách ľudstva vytvorili jedinečný model. Model, ktorý zabezpečuje 60 rokov slobody, mieru spravodlivosti a rovnoprávnosti. Táto odvaha zakladateľov Európy a táto ich skúsenosť nás priviedla až sem. Táto odvaha ukázala, že toto všetko môžeme vykonať iba spolu. Musíme sa do toho pustiť iba spolu. Napriek tomu, že dnes zažívame rastúcu nezamestnanosť a stagnujúce ekonomiky, predsa si s tým vieme poradiť ľahšie, než naši starí otcovia a staré mamy, ktoré ešte nežili v takejto spoločnej Európe. Dámy a páni, naši predchodcovia vybudovali Európu a pritom žili v ruinách. Naši predchodcovia vybudovali Európu a čiastočne hľadovali. Naši predchodcovia vybudovali Európu a pritom boli postihnutí vojnou. Boli to vdovy, vdovci, alebo sa vrátili po 10 ročiach vo väzení alebo mučení. A napriek tomu mali tú odvahu povedať, urobíme to spoločne. Hoci mali za sebou takú strašnú minulosť. Prečo nám teda niekedy e, prípada tak zaťažko zostať pokope a držať pokope. Prečo? Niektoré síly nám e, hovoria, že sa máme oddeliť, namiesto toho, aby sme spolučelili tejto kríze. Táto integrácia sa opäť spochybňuje dnes. Euro a to, ako žijeme. čo je viac typické pre Európu než sloboda, sloboda cestovať, sloboda pracovať, kde človek chce. Pre generáciu programu Erasmu je to samozrejme, že sa môžu pohybať priestore, e, ktorom nie sú nejaké ploty a nejaké ďalšie hranice. A toto si chceme nechať zobrať? Kto spochybňuje šengenský priestor, e, tak e, podkopáva základy Európskej únie dámy a páni, kolegovia a kolegyne. Nebudeme sa vracať k štátnym hraniciam. Nie, budeme spoločne jednať, aby sme lepšie chránili vonkajšie hranice Európskej únie a aby sme lepšie riadili šengenský priestor na úrovni EÚ. Toto rozhodne bude viesť k lepšiemu riešeniu našich problémov. Dovolte, aby som povedal niečo k euru. Euro malo dať dohromady národy Európy a teraz sa euro stalo symbolom národného egoizmu. Dokonca hrozí, že sa stane symbolom rozštiepenia. Návrat k národným menám by bol fatálny a hospodárske sociálne straty by boli dramatické. Chceme opäť platí nemeckými markami, holandskými guldenmi, belgickými frankmi, francúzskými frankmi, talianskou lírou, španielskými pesetami? Nie je každému v tomto parlamente jasné, že žiadna jednotlivá mena v Európe by bola schopná prežiť keď nebudeme mať euro ako celosvetovú menovú rezervu, tak opäť sa dostaneme do situácie, na ktorú doplatí iba malý človek v Európe. Len spoločne môžeme kráčať vpred, dámy a pani. Tu, v tomto parlamente, už dlho žiadame rozpočtovú disciplínu. Ale tento parlament už dlho žiada aj pakt rastu. Vieme, že o samote národné štáty sa potopia v tejto ekonomickej kríze. Iba spolu môžeme čeliť hospodárskej a finančnej kríze a rastúcej nezamestnanosti. Už dlho žiadame v parlamente vyvážený rozpočet. Áno, to je nevyhnutné. A musím vás, vám aj povedať, že môjim hlbokým presvedčením je, že vyrovnané rozpočty sú absolútne nevyhnutné. To nám ukázalo že aj minulé generácie. Ja nemôžem akceptovať, že moja životná úroveň je dnes tak financovaná, že moje deti a ich deti budú platiť účty za to, ako žijem dnes ja. To nie je spravodlivé. A preto potrebujeme rozpočtovú disciplínu nemožno o tom pochybovať. Ale tento parlament takisto hovorí, že okrem sporenia potrebujeme aj iniciatívy, ktoré budú stimulovať rast. Už dlho žiadame ako nový zdroj financí daň finančných transakcií. Tento nápad našiel väčšinu v tomto parlamente, takú väčšinu ako malo ktorý projekt. My chceme zabrániť uniku financií a uniku daní. A dovolte, aby som povedal dámy a páni, že v tej krízovej situácii, v ktorej žijeme, sú skutoční patrioti tí, čo pomáhajú svojim krajinám a nie tí, čo vyvážajú kapitál z krajiny von a nepodielajú sa na solidarite. Keď berieme vážne myšlienku e, európskej rastovej iniciatívy a vieme, že 23. maja sa uskutoční e, mimoriadný sami, tak potom musíme zabezpečiť tento rast, tak aby sme potom mohli povedať, ktoré prostriedky dáme k tomu k dispozícii. Parlament by sa deň Šumana mal vyjadriť k rozpočtu, ktorý by mal byť vyvážený a rozumný. A mal by takýto rozpočet podpory, pretože rozpočet EÚ je investičný, rozpočet, ktorým sa majú vytvárať pracovné miesta a zvyšovať zamestnanosť. Ten, kto toto spochybňuje, ohrozuje našu budúcnosť. A nikto nepotrebuje viac e, pakt rastu ako mladí ľudia na tomto kontinente, pretože e, mladí ľudia Európy sa stanú e, obeťou tejto krízy. Dokonca je tu hrozba, že sa stanú stratenou generáciou. Mladí ľudia od 18 do 30 rokov, e, s ktorými som sa stretol minulý týždeň v Španielsku. Všetci akademici, niektorí z nich majú až tri diplomy a všetci sú nezamestnaní títo mladí ľudia nie sú zodpovední za túto krízu. Napriek tomu platia neprimerane vysokú cenu za túto krízu. Za to, aby sa zachránili štáty a banky. Otázka um, mladého muža, mladé ženy napriamená na mňa bola áno, akceptujeme, že sa 750 miliard eur používa na stabilizáciu našich uh, hospodárstiev. Ale kedy budete mať 1 milión pre nás? už dnes je každý štvrtý Európa mladší ako 25 rokov nezamestnaný. V niektorých krajinách dokonca každý druhý. Investície do ďalšieho vzdelávania a zlepšenia vzdelávacích možností sú dobre investované peniaze. To mal na mysli Robert Schumann. Solidarita činu. Keď Európska únia aktívnymi činmi zabráni recesii alebo zvráti recesiu, ak sa jej podarí takto udržať pracovné miesta a vytvoriť nové pracovné miesta, tak to bude solidarita činu. Európa je silná, keď je zjednotená a solidárna. To musíme pochopiť, aby sme ochránili Európu pred stratami. Chceme posilniť európsku demokraciu. Chceme transparentnejšie rozhodovacie procesy a jasné politické alternatívy to je to, čo od nás ľudia očakávajú. Chceme vyjadriť, že sme naozaj so- solidárni. Chceme odstrániť nacionálny egoizmus. Musíme ukázať, že treba vždy konať mene dobra všetkých. Musíme ukázať, že sme zjednotená únia, máme spoločné hodnoty. Chceme a musíme byť ako Európania zodpovední za dianie vo svete. Rok po začiatku arabskej jary chceme byť partnermi našich susedov e, v južnom stredozemi. Pokiaľ ide o to, čo sa dialo vo Francúzsku a v Grécku minulý týždeň, ukázalo, že to, čo sa deje v Európe, je dôležité aj z vnútropolitického hľadiska. Ukazuje to, e, ako jasne si ľudia uvedomujú, že závisíme od seba. Problémy v jednej krajine prinášajú aj problém pre iné krajiny. Ukazuje to, že ľudia vedia, že riešenia sa dajú nájsť iba spoločne. Európska únia momentálne v aktuálnej situácii je aj tak najúspešnejším takýmto plánom, aký sa podarilo v dejinách e, uskutočniť. dnes sa nám podarilo vybudovať úniu s 27 e, štátmi, českoštátmi a 500 miliónmi obyvateľov. To je naozaj neuveriteľné, čo sa podarilo za posledných 60 rokov. Od roku 1952. Portugalsko, Španielsko sa zbavili svojich diktatúr. Aktívne sa na tom podeli kolegovia, ktorí sú tu. Pred dvoma desiatkami desaťročí sa e, pardon, pred dvoma desaťročiami sa podarilo zbúrať Berlínsky múr a podarilo sa oslobodiť východnú Európu. Tým, že padol Berlínsky múr, skončilo sa veky umelé delenie e, nášho kontinentu na východ a západ. Mierovým spôsobom sa podarilo transformovať krajiny a tým sa podarilo zabezpečiť stabilitu a blaho v Európe. Mnohí občania očakávali, že vstup nových členských štátov zmení Európu. ale nové členské štáty nám pomohli zmeniť sa k lepšiemu. Východo a stredoeurópske krajiny priniesli svoje vlastné skúsenosti a tým strašne obohatili európsku perspektívu. Som skutočne hrdý a hovorím to s veľkým rešpektom Deň Európy, že Ježí Buse, ktorý tu bol predo mnou, bol predsedom parlamentu a že môžem nastúpiť na jeho miesto. Môj parlamentný kolega Buzek ukázal, že sme jeden kontinent, ktorý je spoločne silný, vtedy, keď chce byť silný. V Európe máme spoločné hodnoty. Demokracia, sloboda, solidarita a ľudské práva. A nikdy by sme nemali zabúdať na tých, ktorí bojujú o slobodu a demokraciu a ktorí upísali svoj život tomuto boju. Železná opona, diktatúry v južnej Európe nepadali ľahko. Padli vďaka mierovým protestom ľudí, mierovým protestom občanov proti zločineckému systému, ktorý utlačoval východnú Európu. Tieto diktatúry padli vďaka ľudu týchto štátov. Sú tu naši kolegovia, ktorí sa na tom podielali. Aj my sme vám vďační 9. maja. Dodnes ste vzorom bojovníkov za slobodu na celom svete. Naposledy arabské krajiny čerpali z myšlienok revolúcií v Európe, keď sami povstali je to naozaj zvláštne, že spomínajú práve revolúcie v Európe a nezabudli na to, čo sa udialo za posledných 20 e, rokov. Pred 60 rokmi začala tichá revolúcia, ktorá zmenila na veky náš svet. Európa ukázala, že to ide. Demokracia, spravodlivosť, sloboda a solidarita. To všetko nás spája. spravodlivosť, e, sloboda a solidarita. A to všetko spoločne v mnohých štátoch. Toto je náš spoločenský model. Máme slobodu tlače, máme slobodné súdy, slobodný prístup k vzdelaniu a rovnosť príležitosti pre všetkých. Máme model parlamentnej demokracie, model rovnoprávnosti a ľudských a občianských práv. Je to model, ktorý sa stále usiluje dosahovať čo najvyššie sociálne úrovne je to model, v ktorom neexistuje detská práca. A jednoducho máme model, kde človek je v stredobode. To je model, v ktorom chce každý žiť. A myslím si, že aj vy. Chcem, aby aj moje deti a ich deti mohli žiť v takejto spoločnosti. Pre takúto spoločnosť, v akej žijeme dnes, však neexistuje nejaká záruka, že bude existovať na veky. Potrebujeme Európu, náš sociálny a hospodársky model práve v časoch globalizácie obhajovať. Nemôžeme toto všetko, čo tu máme, považovať za samozrejme. Každý deň musíme znova a znova o to bojovať. Dnes, v Deň Európy, si chceme pripomenúť, odkiaľ pochádzame a čo sa nám podarilo dosiahnuť. Nechceme sami seba vychvalovať, ale jednoducho dejiny nám hovoria, že musíme obhajovať to, čo sa nám podarilo dosiahnuť, pretože to, čo sa nám podarilo dosiahnuť, je dobrý základ. Demokratická, stabilná, spravodlivá, dobrá budúcnosť pre naše deti. Ďakujem veľmi pekne. Vielen Dank. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. A ďakujem e, aj veľmi pekne tým, ktorí tlieskali. A teraz pán Jozef Dol za EPP. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, dnes oslavujeme Európu a e, táto slávnosť 9. mája je veľmi dôležitá pre, európsku, pre náš Európsky dom a konštrukciu Európy. Často zabudáme eh, na to, že bolo podpísané vyhlásenie Roberta Schumana, ale nikdy v našich dejinách, v našej histórii sa eh, nevytvoril takýto priestor slobody a práva. Eh, sú rozdiely medzi nami. Vieme, akú hodnotu má tolerancia, dialog, solidarita, e, ktorá prevládne nad individualizmus. Vidíme, že populizmus je na vzostupe je tu e, populizmus na lavicový aj pravicový, ale toto nemá v Európe miesto. Týmto len všetko stratíme, ak budeme extrémy banalizovať. Intelektuálne skratky a ľahké riešenia sú len demagogikou. Netreba eh, si eh, robiť eh, ilúzie a predkladať ich občanom. V tomto kontexte vyvstáva demokratický deficit Európy. Európa prechádza ťažkým obdobím a budúce rozhodnutia budú určujúce pre stabilitu našej ekonomiky a sociálnu koheziu našich krajín. Dlhová kríza, e, útoky na našu menu, to všetko malo aspoň tú zásluhu, že sme si e, uvedomili, ako sa zhoršujú verejné financie niektorých európskych štátov. My sme v parlamente schválili six-pack, rozpočtový balíček a potom aj two-pack, dvojbalíček. A Európa má odvahu napraviť tieto tendencie. Sme však len na začiatku dlhej cesty a v žiadnom prípade by sme sa od nej nemali odkláňať. E, v súčasnej politickej diskusii e, o ozdravení financií chýba rast, pretože bez e, neho nebude Európa existovať. Jednoducho chcem povedať, že rast a investície sú e, dve stránky, dve tváre tej istej mince a už som to tu v tejto sále viackrát povedal. Realita je taká, že nemožno znížiť deficit bez rastu. Nebude rast bez zníženia našich dlhov a um, to znižovanie deficitu sa bude realizovať tým rýchlejšie, čím vyšší bude rast. Um, opatrenia, aby sme to dosiahli, e, nemôžu byť zamierené na ďalšie výdavky. Ak tie krajiny, ktoré majú obrovské výdavky, nebudú znižovať svoje dlhy a ak um, neurobia úsilia, nebudú dobre radiť svoju ekonomiku, tak s nimi nemôžeme byť solidárni uh, dôvera priťahne investorov a investície. Ja teraz nehovorím o umelom raste. Je iba jediný prostriedok, ako to dosiahnuť. Posiahnuť konkurencieschopnosť našich ekonomík v globálnom svete. Európa má pred sebou svetlú budúcnosť. E, máme za to zodpovednosť. Je dôležité, aby sme do praxe uváža, uvádzali už prijaté rozhodnutia. Veľmi dobre vieme, čo treba vedieť. Invest- investovať do výskumu a rozvoja, aby sme zohrali jednu z prvých úloh v ekonomikách 21. storočia. Zvýšiť potenciál malých a stredných podnikov. To je takisto dôležité. A preto nám ozdravenie našich verejných financií e, umožní zaručiť rast. Vyhlásenie Roberta Schumana otvorilo novú cestu pre Európanov a dnes sme uh, spojení a prepojení. Sme solidárni, máme voči sebe zodpovednosť. A uh, toto sa E, nazýva aj rozpočtovou konvergenciou. Potrebujeme však e, fiskálnu a sociálnu konvergenciu. Táto solidarita bude fungovať iba vtedy, keď každý vyvinie svoje úsilie a keď budeme mať ozdravené financie. Na záver by som chcel povedať, že určite viete, že vyhlásenie Roberta Schumana e, nám priniesla projekt mieru a to sa podarilo. A chcel by som to doplniť. Solidarita, zodpovednosť a hnačenie, presvedčenie pre Európu. A vlastne to je projekt pre budúcnosť, rast a zamestnanosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán poslanec Svoboda za Progresívnu alianciu socialistov a demokratov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vy ste spomínali zmeny a výzvy, ale aj úspechy v Európe. Sú však aj sklamania. Určite bol výsledok volieb v Grécku trpkým sklamaním pre nás. Ale aj ľudia v Grécku sú, Európania sú sklamaní a bojujú proti sociálnej nespravodlivosti. Európa asi nepochopila, že okrem reform treba dať ľuďom aj nádej. Ale existuje tu predsa nádej. Sú tu signály zmeny. Sociálna spravodlivosť a európske hodnoty. E, preto chcem zablahoželať Francoisovi Olandovi za jeho zvolenie a e, myslím si, aj ja to isté, čo on, že e, teraz treba urobiť tie zmeny. A ako napísal dnes e, Martin Wolf vo Financial Times, že aby sa podarilo vyviesť Európu z krízy. Európe musíme nájsť spôsob, ako prekonať túto krízu. Treba eh, správne pochopiť napríklad eh, v Nemecku, ako to bude. V Neme- Európe sa nebude už hovoriť iba nemecky, ale aj francúzsky a predovšetkým sociálne demokraticky. A to nie len eh, vo Francúzsku a Rumunsku, ale aj v iných krajinách. Vážení kolegovia aj kolegyne, Deň Európy nám spočiatku pripomínal zničenie Európy veľkými vojnami a nutnosť znovu vybudovať e, Európu. Milióny ľudí museli zahynúť, kým sme sa rozhodli budovať e, tento projekt slobody v Európe. A tento e, projekt slobody nás a mieru stále nadchýna, lenže sú tu aj iné aspekty slobody a mieru, sociálny mier a sloboda. Musíme mať takú politiku, ktorá nebude postihovať iba tých sociálnych slabých, ako to je teraz, pretože takáto politika ohrozuje tú sociálnu slobodu, ktorú tu máme. A dôsledky môžu byť strašné a často vedú e, k vzniku extrémnych a protieurópskych strán. A potom sme tu konfrontovaní možnosťou politického zničenia. Mnohí z nás predsa nechcú vojnu generácií, nechcú vojnu medzi sociálnymi partnermi, medzi pôvodnými obyvateľmi krajín a pristahovalcami. Nie, my si chceme zachovať svoju Európu a chceme ju znova posilniť. To, čo vidíme dnes v Európe, je sporiaci kurz, ktorý nás možno vedie opačným smerom. Boli tu dôležité investície, o ktorých sa upustilo. A takisto e, mnohé investície poklesli v mnohých rokoch. A čím sa zaoberajú politici? Zaoberajú sa reštrukturalizáciou rozpočtov a sporiacimi opatreniami namiesto toho, aby sa starali o nový rast ľudia začínajú pomaly e, myslieť e, inakšie, ale trvá to príliš dlho. My potrebujeme nové vedomosti, nové poznatky, nepotrebujeme upokojujúce prostriedky, potrebujeme nové investície a potrebujeme naozaj nové zlaté pravidlo, nové zlaté pravidlo rastu a zamestnanosti, ktoré bude spojené s finančnou disciplínou, investíciami pre rast a zamestnanosť. Nepotrebujeme také zlaté pravidlá, ktoré budú iba opäť nejakou úspornou politikou a nebudú prinášať nové pracovné miesta. Treba vytvárať pracovné miesta pre mladých ľudí. Ako majú byť mladí ľudia nadšení pre túto Európu, keď trpia masívnou nezamestnanosťou v Európe a my túto eh, nezamestnanosť produkujeme a tolerujeme a preto Naša politická skupina žiada zamestnanosť a vzdelanie pre mladých ľudí. Mladí ľudia e, potrebujú opäť prácu v Európe, len potom môže Európa znova nadchýňať ľudí. Sociálna Európa však musí angažovať všetkých ľudí, ktorí žijú v Európe, to znamená aj tých, ktorí sa pristahovali do Európy a predovšetkým musíme osloviť tých, ktorí sa narodili druhej generácii v Európe a pritom ich stále považujú za cudzincov. Integrácia predsa nie iba integrácia medzi e, jednotlivými štátmi, ale aj integrácia občanov a za ich zapojenie do každodenných politických rozhodnutí. Kríza, ktorá ohrozuje našu sociálnu slobodu a mier, je kríza, ktorú si nežiadame. Marine Le Pen a neofašistická strana v Grécku sú strany, ktoré získali zrazu veľkú podporu, lenže my chceme Európanom povedať, že toto je aj váš dom a chceme vás opäť priviesť medzi múry tohto domu. Vážení kolegovia a kolegyne, uh, dnes v diskusii našej politickej skupine sme mali mladých ľudí a hovorili sme o budúcnosti Európy. A povedali sme si, že kríza predsa nie je Boží trest. Sami sme si vyvolali túto krízu a preto sa musíme spoločnými silami dostať z tejto krízy. Tento parlament by to mal uznať je tu veľmi e, veľa drobných rozdielov, ale musíme spoločne bojovať proti tomu, čo ničí Európu. Spoločne sa musíme pozrieť na to, ako by sa znova dala vybudovať a posilniť sociálna sloboda a mier v Európe. Treba posilniť našich partnerov a dúfam, že táto Európa, o ktorej hovoril náš pán predseda, bude naša spoločná Európa ešte dlho pre nás všetkých, ktorú si my všetci spolu vybudujeme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za Alianciu liberálov demokratov e, pán poslanec Verhofstadt. E, Vážený pán predseda, vážení kolegovia, pán Svoboda eh, parafrazoval nového prezidenta a povedal, že eh, zmena musí nastať teraz, ale ja by som skôr povedal, eh, Európu musíme postaviť teraz. Uvedomujeme si, aká závažná je kríza, v ktorej sa dnes nachádzame. Treba to uznať pretože môžeme povedať mnoho pekných slov o minulosti, ale uvedome si, že situácia je závažná. Európa sa dostáva na okraj svetového diania. Európa si eh, je konfrontovaná s, so zníženým rastom a na druhej strane vidíme, že rýchlo sa rozvíjajúce krajiny idú rýchlo dopredu. Európa starne a to vo svete, ktorý mladne a na ktorom bude žiť skoro 10 miliard obyvateľov. Európa je rozdelená a to vo svete, ktorý čoraz viac ovládajú veľké politické a ekonomické veľmoci. Takže, e, vážení kolegovia, táto kríza s ktorou sa dnes potýkame v Európe, to nie je kríza svetovej ekonomiky, nie je to ani kríza svetových financií. To, čo práve zažívame, je európska kríza a presnejšie povedané, je to kríza európskych štátov. A už niekoľko rokov eh, vidíme, a to musíme dnes jasne povedať, že eh, Európa už nemá ambície, nemá nádej, eh, nemá žiadny horizont a e, v tejto chvíli nie je schopná nájsť nový smer a nové trvalo udržateľné rozhodnutie. A ja si myslím, že dnes, 9. E, mája, e, by sme si síce mali zaželať všetko dobre, ale mali by sme nájsť schopnosť odpovedať na túto krízu a to inak ako politikou Tupaku. Mali by sme urobiť veľký skok vpred Drahí kolegovia, myslím si, že Európa bude federálna alebo jednoducho nebude. A e, ten, tie alternatívy sú jednoduché. Mali by sme e, mať prestať strach, alebo nemali by sme sa už báť toho, aby sme o Európe hovorili ako o federálnej. Toto je fakt federálne riešenie je potrebné. Takéto riešenie nám poskytne ozajstné e, ekonomické riadenie, ozajstnú demokratickú kontrolu, ktorú teraz nemáme. Je to, bude to ozaj, bude mať ozajstnú európsku štátnu pokladnicu, spoločný rozpočet a možno, že budeme mať raz aj európsku armádu. A e, chcem vám povedať, že nemáme na výber. Fed, Európsky federalizmus je jediné riešenie, aby sme sa mohli integrovať do globalizmu a aby sme mohli rokovať ako rovným, rovný s rovným. A takisto, aby sme si udržali svoju ekonomickú úlohu. A takisto je to jediný spôsob, ako môžeme ochraňovať svoj e, sociálny model v Európe. A takisto si myslím, pán predseda, že teraz 9. mája chvíľa na to, aby sme obratili stranu a zabudli na ilúzie na ilúzie tých, ktorí si myslia, že len úsporné opatrenia nám pomôžu dostať sa z krízy, ale takisto, aby sme zabudli na ilúzie druhých, ktorí si myslia, že rast sa vráti e, bez toho, že by sme napravili verejné financie štátov. A e, toto bola vážna chyba, ktorá sa stala počas posledných rokov. Nemali by sme si vybrať medzi disciplínou a um, rastom. Potrebujeme obi dva, čiže rast aj rozpočtovú disciplínu. Uh, uh, fiskálny kompakt must not be changed. Fiskálny kompakt nesmie byť zmeneným, ale musíme k nemu dodať aj rast. A kapitál Európskej investičnej banky sa musí zvýšiť. Všetky dostupné európske fondy musia byť využité. A nakoniec projektové, projektové bondy, koľko už o nich hovoríme, hovoríme, musia tiež uzrieť svetlo sveta. Nakoniec eh, mutualizácia eh, záchranných eh, fondov musí tiež k nej dôjsť, aby bolo viac prostriedkov pre investície a pre rasta v Európe. Takže môj záver, e, vážení kolegovia, je jasný. Ak my ako Európa chceme prežiť, potrebujeme federalizmus, európsky federalizmus. Federalizmu sa nesmieme báť. Je to budúcnosť nášho kontinentu a budúcnosť sa začína teraz 9. mája. Ďakujem veľmi pekne, pán Perhofštát. A teraz za Zelených, Slobodnú Európsku alianciu, Daniel Kohn, Bandit. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, ďakujem. Možno môžeme pokračovať týmto smerom, lebo myslím si, že keď hovoríme o Európe a o 9. máji, o všetkom, čo sa nám podarilo, tak musíme hovoriť aj o tom, čo ešte musíme dosiahnuť a čo sa musí podariť, aby budúcnosť patrila európskym občanom. A nemali by sme na ľakú váhu brať to, čo sa teraz deje vo voľbách pretože ak v Európe máme e, demokratický deficit, tak e, sa s tým treba popasovať. Ak chceme federálnu Európu, Európu, ktorá má byť demokratická, tak by e, mala vedieť odpovedať a riešiť problémy a obavy občanov. A keď sa pozriem na voľby v Grécku, a e, keď jediné riešenie e, centrálnej banky je to, že povie, že nie je na to už žiadna iná alternatíva k tomu, čo sa rozhodlo, tak chcem upozorniť centrálnu banku Spomeňte si na e, európske dejiny, na nemecké dejiny, na Versajskú zmluvu. Keď poviete ľudu, že už neexistuje žiadne riešenie, tak potom ľud si nájde riešenie a niekedy je to riešenie naozaj strašné. A e, my máme tú zodpovednosť, aby sme si spomenuli na dejiny keď niekto povie v demokracii e, a povie, že nie je alternatíva, tak sa míli, pretože demokracia je hľadanie alternatív, pretože ak nie, tak potom nemusíme ani robiť politiku. Poviem vám jednu veľmi jednoduchú vec. Ak e, chceme ak nechceme, aby Grécko hlasovalo a išlo k volebným úrnám trikrát, štyrikrát, a, e, tak potom dnes musíme otvoriť toto memorandum, diskutovať o tom a navrhnúť niečo greckému ľudu, pretože ak im nič nenavrhneme, tak potom vývoj udalosti bude úplne rovnaký, ako už bol v histórii. A ak sa v memorande hovorí, že nebudeme robiť štruktúrálne reformy, to znamená, že grécky ľud e, musí e, byť schopný um, akceptovať ten rytmus štruktúrálnych reform a nemôžeme ich dusiť týmito politikami. Musíme im odpovedať, lebo ináč oni nám odpovedajú a bude to ultrafašistická, ultranacistická odpoveď. A to potom bude proti nám. No a potom po druhé, francúzsky ľud odvolil a viete, že ja som bol na strane toho, ktorý zvíťazil. Ale nechápem, a nechápem to uh, u, ani u iných Európanov, ako môžete povedať Francúzom po, takej, po takých napätých voľbách, ako im môžete povedať, že či už to je Hollande alebo Sarkozy, musíte urobiť to isté. Veď potom na čo sme to zmenili, na čo sme robili nejaké zmeny. Takže ak dnes francúzsky ľud dosiahol istú väčšinu, nie je to prelomová väčšina a ich situácia bude iná. Ak francúzsky ľud sa rozhodol, že treba veci zmeniť, tak potom aj Európa si musí položiť otázku, ako to zmeniť. A e, takisto si to musí uvedomiť aj pán Monty v Taliansku. A v Španielsku pán Rachoj sa musí takisto dozvedieť, že to treba zmeniť. Čiže je jasné, že dnes už nemôžeme opakovať stále to isté. Stabilita, rast a tak ďalej. Treba dať európskemu ľudu nádej. A to nepríde prostredníctvom štátnych rozpočtov, ale my ako Európania musíme zobrať do našich rúk nádej pre náš ľud a e, nádej je európsky rozpočet, vlastné zdroje a Guy to správne povedal, musíme posul, posilniť Európsku investičnú banku, aby bola pákou a aby uh, vypracovala programy New, um, New Green Deal, aby e, vytvorila zamestnanecké miesta, a ak to bude treba, a aby si požičala od Európskej investičnej banky a potom budeme čiastočne môcť splácať. A ak nenaštartujeme európsku ekonomiku, ak sa zastavíme, ak povieme, no veď ešte počkajte, všetko bude dobré, uh, e, neoliber, neoliberálna ekonomika nás privriedla do slepej ulice. Treba to všetkým povedať. Ak nezmeníme rytmus našej ekonomiky, tak narazíme hlavou do múru. A na záver poviem jednu vec. Hovorí sa, že pred ekonomikou stojí jedno nebezpečenstvo, ale je tu ďalšie nebezpečenstvo a tu, to, to je, tým je ohrozenie demokracie. Ak ľud už nemôže spracúvať potrebné riešenie, tak dejiny nám ukazujú, že, e, že nás to zavedie do záhuby. Máme demokratickú zodpovednosť, aby sme dnes ukázali, že dnes tu je možnosť vyvážiť európsku politiku a e, postaviť Európu do stredu potrebnej transformácie, aby európsky ľud povedal áno, mali sme pravdu. Pred 60 rokmi sa vytvorila EÚ. Treba znova definovať e, túto sieť a e, budúcnosť nám bude patriť a ak nie, tak bude potom patriť trhu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz za politickú skupinu konzervatívcov Európy Martin Kalanen. Uh, Ďakujem, pán predseda. Schumann, Monet a Spinelli žili vo veľmi odlišnej Európe, než je tá dnešná. Európsky kontinent bol spustošený dvoma svetovými vojnami a vtedy pred nimi ležala tá výzva eh, len položiť eh, a priniesť jedlo na stôl. Ich riešenie bola blejšia únia, eh, spoločná polnospodárska politika, spoločný sociálny model. V tých dňoch tieto prostriedky pomohli dosiahnuť isté ciele. Priniesla sa sloboda ľuďom, ktorí boli predtým rozdelení železnou opanou. Ale pán predseda, od Šumanovej deklarácie spred 62 rokov svet sa pohol dopredu. Mnohé veci sa zmenili a bohužiaľ Európska únia nenapredovala. Niektoré z riešení sa teraz stali súčasťou problémov v 21. storočí. V mysliach mnohých našich ľudí e, Európa dostatočne nefunguje. Ľudia nefun- nedôverujú Európskej únii, pretože Európska únia nefunguje, e, nedôveruje ľuďom. Momentálne to, čo sme dosiahli, je ohrozené. Fiškálny kompakt, pozície trojky, e, nekonečná legislatíva zastavila našich zákonodarcov, aby mohli rozhodovať o našom osude. A nemôžeme naďalej brať ľudí na ľahkú váhu, pretože inak to bude vyzerať veľmi škaredo. Budú tu neonacisti, ktorí chcú e, dávať míny na grécké, e, grécké hranice. A to je teraz smutná realita. A aká bola reakcie komisie na prvé kolo francúzskych volieb. Potrebujeme viac Európy, taká bola reakcia a myslím si, že nič lepšie nevystihuje to, čo je zlé v Európe, ako táto reakcia. My máme všetky um, odpovede a myslím si, že to, tieto vyhlásenia uh, toto to tu len potvrdzujú. A uh, veľakrát toto vedie k menšej osobnej slobode. Uh, môžem parafrázovať pána prezidenta Reagana Tom z EU a prišiel som vás pomôcť. Ľudia a ekonomiky mimo Európy e, prekvitajú, ale je čas, aby sme otvorili naše hranice. Mnohí navrhli, že respektíve povedali, že nedelné voľby a výhra e, budú viesť k väčším úsporným opatreniam, ale vieme, že mnohí chcú rast. Udržateľný rast si vyžaduje eh, produkciu a predaj tovaru a služieb. Eh, to, aby si Európska únia e, naďalej požičiavala a vytvárala fiktívny dopyt, to nie je zamerané na rast, je to hlúpe, nie je to udržateľné a prinesie to bankrot pre mnohé členské štáty. My ponúkame alternatívnu víziu pre Európu založenú na e, slobode, na slobodnom podnikaní a myslíme si, že voľný slobodný obchod je ten najlepší prostriedok na podporu rastu a zamestnanosti. Myslíme si, že aj rozpočet EÚ by mal byť menší a preorientovaný na rôzne výzvy, ako napríklad výskum. Myslíme si, že jednotný trh by mohol byť našou najväčšou cennosťou a podporovať najmä konkurencieschopnosť e, a nie byrokraciu. Pred siedmimi niekoľkými eh, rokmi po odmietnutí v Holandsku a Francúzsku eh, Európskej ústavy eh, jeden z voličov Tony Blair povedal, že nevieš, že e, trúbky e, znejú, ale nikto nepočúva. Tieto trúbky znejú ešte hlasnejšie teraz. A musíme sa opýtať, počúvame tie trúbky, počúvame našich občanov, pretože my tu čelíme konkrétnym e, voľbám, môžeme mať desaťročný ekonomický plán, môžeme znížiť byrokraciu a môžeme odstrániť bremeno z podnikov. E, môžeme veriť e, nám a môžeme aj veriť ľuďom, že vedia, čo je dobré. Môžeme veriť vo svoju mantru alebo môžeme dôverovať ľuďom. Ešte nie je neskoro. Ešte nie je neskoro dôverovať ľuďom ale čas e, už plynie. Ak nebudeme konať, Európa bude čoraz viac zaostávať za medzinárodnou scénou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Teraz pán kolega dve a pol minúty. Deň Schumana, alebo Eh, Európsky deň. Myslím si, že tie oslavy nie sú veľmi eh, slávnostné. Eh, zdá sa, že teraz je populárnym športom očierňovať angličtinu angličanov, ale aký je ten úspech Európy? Ja neviem si predstaviť, že by niekto teraz si myslel, že Európska únia je teraz skutočným úspechom. My by sme mali sláviť 8. E, máj, e, víťazstvo v Európe. Mali by sme sláviť to, keď naposledy sa e, Nemci pokúsili rozdrviť európsky kontinent a keď boli porazení. Mali Nemali by sme oslavovať ten ďalší pokus zboriť demokraciu v Európe. Ja nepochybujem, že Jean Monnet mal dobrý zámer, a snažil sa zastaviť ďalšie vojne. Samozrejme, e, vtedy e, videl tú svoju teóriu vo svojom inom svetle, ale mnohé e, Mnoho sa pokazilo a európsky Titanic klesá ku dnu. Je tu masová nezamestnanosť, malý rast, ale najhoršie zo, všetkých, zo všetkého je to, ako ľudia vnímajú Európu. A to je najväčšia hrozba pre tento kontinent. E, je tu riziko veľkých civilných občianskych nepokojov a možno aj e, revolúcií, e, pretože ľudia sú naozaj zúfali. Ale možno je tu príležitosť, možno sú tu aj dobré správy Začala sa demokratická rebélia minulý rok vo Fínsku, e, keď e, skutoční Fíni dostali viac ako 20 vo voľbách. Nové politické hnutie vľavo aj vpravo. E, ale to možno nemusia byť dobré správy, pretože čo sme videli minulú nedeľu v Grécku, pripomínalo nemecké voľby v roku 1932. Videli sme, že centrum kolapsovalo a pravica ľavica získava viac. Pohybujeme sa nesprávnym smerom. Musíme rozbiť eurozónu. Musíme oslobodiť stredomorské krajiny. Ja chcem Európu, ale ja chcem Európu založenú na obchode, na spolupráci na tom, že budeme spoločne rokovať, dohodneme sa na rozumných pravidlách, e, Môžeme to všetko urobiť, ale nemôžeme to urobiť, ak nás budú žiadať, aby sme to robili pod touto vlajkou. Ja k tejto vlajke nemám žiadnu príslušnosť a väčšina ľudí takisto. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Ferič A teraz eh, kolega Rik na 3 minúty. Vážený pán predseda, najprv by som chcel poďakovať parlamentu a eh, pánovi predsedovi za poctu, ktorú sme vzdali nášmu kolegovi Mikelovi Portasovi. E, realita pre európsky ľud nie je taká, ako bola popísaná. E, európske politiky už nie sú, ak nebudú e, preorientované, tak potom tu budeme čeliť vážnej explózii Európy s vážnymi dôsledkami. Ľudu vnúcujeme úsporné opatrenia, ale menšina si osvojila všetko bohatstvo, eh, potrebujeme z toho veľmi rýchlo vyvodiť eh, dôsledky. Eh, veľmi rýchlo musíme si uvedomiť to, čo sa deje počas týchto dní. Rumúnska vláda odmietla plán šetriacich opatrení. Vo Francúzsku zvíťazil François Hollande. V Taliansku prehrali v regionálnych voľbách tie strany, ktoré sú za úspory. Ehm, treba rešpektovať hlasovanie a voľby um, gréckého ľudu a mali by sme ehm, sa zrieť z memoranda trojky memoranda trojky. Nemôžeme prijať to, čo o, o, presadzovala pani Merkelová a pán Sarkozy, lebo protokol rastu ide proti zmluvy. Treba hľadať inú cestu treba e, stanoviť nový pakt ľudského, sociálneho a finančného rozvoja. E, Európska centrálna banka má mať novú úlohu, ktorá bude poskytovať úvery pre vývoj, napríklad zlepšenie kúpnej síly, zabezpečenie zamestnaneckých miest, e, vytvorenie nových sociálnych služieb, zmena nášho kontinentu. Pred nami je celá budúcnosť. Európska investičná banka E, by mala mať navýšený kapitál. E, Štrukturálne fondy by sa mali inak e, používať, mali by sa zharmonizovať dane z kapitálu. To všetko by sa malo využiť na rozvoj ľudského kapitálu a k tomu by sa mohli, eh, mohli používať eh, tieto menové prostriedky. Ďalej potrebujeme európsku minimálnu eh, mzdu a takisto aj akčné plány v boji proti chudobe treba zaviesť moratórium na časť dlhov z minulosti a Európska centrálna banka by mala požičať členským štátom finančné prostriedky. Chcel by som, aby komisia a rada pripravila správu, na čo sa použilo tisíc miliard eur, ktoré Európska centrálna banka použičala súkromným bankám. Navrhujem, aby parlament Eh, vytvoril veľké európske fórum so všetkými národnými parlamentami, s odbormi a s asociáciami, aby sme prepracovali a zmenili štruktúru Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz uh, Sosa Wagner, jednu minútu. Uh, kolegovia, žijeme to v veľkej polimike Eh, hovoríme o najmä úsporných opatreniach. Zdalo by sa, že myšlienka rastu je len nejaká nová myšlienka, ale to nie je nová myšlienka už veľmi dávno existuje pakt rastu a stability. A preto časť európskych politík, ako je napríklad kohezná alebo výskumná politika, tie sú zamerané na rast a snažia sa o rozvoj spoločnosti, o blahobyt. A preto sa obraciam na členov parlamentu aj na komisiu, e, nemal by tu byť žiaden nemali by sme mať žiadne komplexy pri debate. My môžeme čeliť výzvam s vysoko zdvihnutou hlavou. To je môj názor min, menšinový medzi nezaradenými poslancami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Sosa Wagner. Mm, chcel by som e, povedať, že potles z tribúny nepatrí medzi parlamentné zvyky. Takže týmto sme